Terho 27. apríla 2015 boli zvolení do Fínskeho parlamentu. Blahoželáme týmto pánom k ich voľbe. Členstvo v Národnom parlamente je ale nezlučiteľné s členstvom v Európskom parlamente a parlament takto uvoľňuje ich kresla od uvedeného dátumu.